First of all, a very warm welcome uh, to our... Takže vítam vás na zasadnutí rozpočtového výboru. Pán predseda Achtui uh, sa sem nestihol dostať na čas, takisto uh, podpredseda. Takže najdlhšie slúžiaci poslanec má viesť schôdzu. Dobre. Najprv tu máme prijatie programu schôdze. Ak nemáte výhrady, tak považujem tento návrh programu za prijatý. E, bod číslo 2 oznámenia predsedníctva. Brexit. Hlasovanie je odložené na 1. alebo 2. apríla podľa toho, ako nám to postupí rada. Uvidíme, či do toho 1. apríla odídu, nikto nevie lebo aj Westminster o tom musí hlasovať za to predloženie a uvidíme, že čo teda urobia. E, potom tu máme e, odhad príjmo a výdavkov na rozpočtový rok 2020, oddiel 1, Európsky parlament. Spravodajcom je pán Maňka. E, ďakujeme, Vladimír. Myslím si, že rozpráva bola s predsedníctvom veľmi náročná a všetci môžeme byť spokojní s tým, ako celkové rokovania e, prebehli a završili sa. Takže začneme hneď hlasovaním, ak súhlasíte, alebo či niečo. Dobre. A e, najprv začneme skúšovým hlasovaním, takže skúšobné hlasovanie a začneme teraz, áno, nie. Yes, it works pretty well. Dobre, takže to funguje. Thank you. Then we come to the real world. Dobre, tak teraz poďme do reálneho sveta a budeme hlasovať o prílohe 1. Pozícia spravodajcu je plus. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Takže e, schválené. Teraz pozmeňovacie návrhy spravodajcu, integrujúce dohodu s predsedníctvom, jedno hlasovanie, príloha 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Takže budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli predložené a začneme 7 odsek, teda odsek 2, pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, takže e, zamietnuté. Odsek 4, pozmeňovací návrh 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, kto je za, kto je proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňacia 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si. Takže hlasujte. Yes, we have to close the vote. Končím hlasovanie. Máte hlasovaciu kartu? Dobre. Takže končím hlasovanie. Čiže 14, 14 zamietnuté. Pozmeňovací návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si, takže hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté 16 proti 12, 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, mm, preveríme. Konec hlasovania. Prijaté. Dvadsať jeden. Kto je za? Dvadsať jeden. E, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Takže 34, 35, 36. Len 34 35. Áno, končím hlasovanie. Prijaté. A teraz prejdeme 34 padá, takže 39, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 40 za, proti, zdržali sa, za, e, preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté 30, eh, 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 49 je stiahnutý. 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 52 za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté s väčšinou jedného hlasu, takže zamietnuté. Pán Karas, dobre, takže zamietnuté. 52, 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102. Oddelené hlasovanie prvá časť. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zam, pre, preveríme. Otváram hlasovanie. Dobre. Takže toto odpadáva, pretože 58 bola prijatá. Takže 59, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme? Dobre. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací 60, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 23. Odsek 23. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 63. Kto je za? proti, zdržali sa, preveríme. Konec hlasovania 63 prijaté. Takže pozmeňací návrh 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 66 odpadáva. 67. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 68. Preveríme. Takže 68. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 69. Za? Proti? Zdržali sa? preveríme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Koniec hlasovania zamietnuté. Pozmeňovací návrh 71, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85, kto je za, tam je ústny pozmaňovací návrh, kto je za, proti, Zdržali sa zamietnuté. Dobre, 85 preveríme. Koniec hlasovania. Prijaté 87, kto je za? To padá. Ehm, takže 83. 83 za. Takže toto máme po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 86. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté 99, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme 99. zamietnuté, takže úplne jasné. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91, opravujem. 92, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 s ústnym pozmeňovacím návrhom proti schválené. A kompromis číslo 5. Kto je za? Proti? Stržali sa? Schválené. 96. Za? Proti? Stržali sa? Schválené. 95 95 sa vypúšťa, 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky 97. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 98 za. Proti zdržali sa, schválené. 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101. Ústny pozmenzujúci návrh správodajcu za, proti, zdržali sa, schválené. 103 po častiach. Prvá časť Hlasujeme za, proti. Preveríme si to, prvú časť. 103. Končíme hlasovanie. Schválené. Pluska raz, tak ďakujeme. Druhá časť za. Tým pádom sa to vypúšťa. Nehlasujem o druhej časti. 104 za. Proti. Preveríme si. 104. Hlasovanie je otvorené. Chýba jeden hlas. Už je to v poriadku. Končíme. Zamietnuté. 105 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia, stoj, prvý, za, proti. Kto je za? proti. Skontrolujme si to, preveríme, prosím. Elektronicky. Otvárame hlasovanie, chýbajú dva hlasy. Už je to v poriadku, končíme. Schválené. Číslo 2. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Záverečné hlasovanie. Elektronicky, prosím. Otvárame hlasovanie. Ešte chýba. Všetci sú. Končíme hlasovanie. Blahoželáme pánovi Maňkovi. Schválené. prejdeme k záverom rady hľadom opatrenia týkajúce sa vž- e, súvisiace s odchodom Spojeného kráľovstva. E, je to teda posunuté na 1. respektíve 2. apríla. Teraz prejdeme e, na rozpočet. Pán Viotti nie je tu dnes. je všeobecný spravodajca za rozpočet. Ejda, nech sa páči, máte slovo. Ja e, veľmi stručne ďakujem za slovo. transfery 5 eh, miliónov v záväzkoch do partnerstva a spolupráci v prospech rozvoja v rámci obchodnej dohody s Južnou Afrikou a druhý transfer. Tomu, tým sme sa zaoberali minulý týždeň. Položili sme rad otázok komisii. Je 370 miliónov v záväzkoch na financovanie azylových a migračných aktivít. Chce, žiadali sme dodatočné informácie. Neukončili sme to minulý týždeň, mali sme ústnu otázku, písomné informácie sme napokon obdržali. Odpoveď je uspokojivá. Odporúčame hlasovanie za obe dve zmienené položky. Takže poďme hlasovať. Kto je za? E, takže prosím, Elektron, elektronicky zahlasujte, kto je za. Opravil sa, otvárame hlasovanie, hlasuje sa elektronicky. Chýbajú nám dva hlasy. Končíme hlasovanie. schválené, obe veci sú schválené. Blahoželáme pánovi Viotimu. Ďalší bod, spravodajca Pál Rubik, to som ja. E, takže ide o transfer C1. Bolo to v rámci zmierovacieho e, e, výberu, bolo to zahrnuté do rozpočtu 2020 51 pracovných miest po vyčíslení, ako je uvedené. Takže prvý, prvá položka parlament, potom súdny dvor, potom sociálne vzťahy a aktivity 30 tisíc eur a potom komisia chce EU v Luxemburgu 2019. E, Ďalší bod je ombudsmanka. Je to zmena v poste EST 7 na 6 a, a potom a potom ďalší post mi má byť e, pracovným miestom, ktorý nemá e, trvalý charakter. Takže hlasovanie C1. Kto je za, pardon, otváram elektronické hlasovanie za C1. Končíme hlasovanie. Ešte 6 hlasov nám chýba. Už je to v poriadku, končíme. Dobre. schválené, takže e, námietky voči e, súdnemu dvoru alebo obmudzmanke, ak nie sú žiadne námietky, je to akceptované. No a takto sme prešli šikovne. Nakoniec pani Holmajer nie je prítomná. obdržala ani žiadne nejaké. A pani Holmajer práve dorazila. Vítajte, vítajte Monika načasovanie perfektné. My sme akceptovali všetko, čo ste žiadali. Ďalšie zasadnutie je 1. a 2. apríla. Ďakujeme pekne, že ste sa zúčastnili. Prajeme vám pekný zvyšok večera.